schválená 27. oktobra e, bola e, zaslaná. Máte nejaké pripomienky? Pripomienky nie sú, takže e, zapisnica sa považuje za schválenú. Mám niekoľko informácií pre vás. Minul